Uh, Vážení kolegovia, dobrý deň. Vítajte, teším ma, že sme tu opäť spoločne po stretnutí koordinátorov a hovorili sme o časových eh, harmonogramoch, pokiaľ ide o FP9, to je veľmi dôležitá téma, uvidíme, ako sa to všetko vyvinie a budeme o tom diskutovať aj na výbore ITRE. Teraz by som chcel medzi nami privítať pána Karloša Mojedaša, pána komisára pre výskum vedu a inovácie a budeme na výbore ITRE o týchto témach hovoriť ako e, o témach, ktoré sú súčasťou štrukturovaného dialogu. Konkrétne by bolo alebo mohlo byť zaujímavé vypočuť si od neho e, bližšie informácie k tomu oznámeniu o horizonte 2020, o tom strednodobom hodnotení, to oznámenie bolo nedávno vydané, plus e, aj FP9, tento návrh sa bude e, čoskoro uverejňovať, možno, že to bude o dva týždne skôr, než pôvodne sa rátalo, teda v prvej polovici mája. Chceme sa pýtať, e, čo bude e, podobné ako Horizon 2020 alebo rovnaké a čo sa bude meniť, čo sa bude zlepšovať. Čiže vo všeobecnosti ten Horizon 2020 a nový návrh FP9 e, sú obi dve veľmi dôležité témy, a teda aj hodnotenie Horizontu 2020. Potom pracovný program 2018 až 2020, alebo pracovné programy súvisiaci s horizontom 2020. Chceme vedieť, či komisia e, je úspešná, pokiaľ ide o implementovanie priority základného zákona. E, čiže to nie sú už výhľady, nejaké perspektívy, ako, ale skôr e, súčasná implementácia, existujúca implementácia Horizontu 2020. Ja chceme takisto si vypočuť viacej, pokiaľ ide o legislatívne návrhy toho vysokovýkonného, vysokovýkonných počítačových aktivít high performance computing a takisto aj e, výskumný e, program Euratomu, to je takisto e, ďalší bod. Takže toto sú také jednotlivé podbody. Naša budúcnosť, Horizon 2020 v porovnaní s FP9, potom naša súčasná situácia Horizon 2020, teda tie pracovné programy 2018 e, a tak ďalej a potom teda ten Euratom. Takže nech sa páči, pán komisár. A vítajte. Thank you very much, uh, President Buzek. Thank you very much uh, to all of you, uh, dear members. Uh, first of all, uh, Happy New Year. Ďakujem pekne, e, pán predseda, a šťastný nový rok všetkým vám. Teší ma, že tu môžem dnes s vami byť, tak ako vždy. Pre mňa je to vždy veľmi e, príjemná príležitosť porozprávať sa s vami e, na tieto témy. Je to pre mňa dobrý impuls aj do mojej každodennej práce. Pokiaľ ide o minulosť, tak e, a pokiaľ ide o tú, o tú minulosť, aj prítomnosť, aj budúcnosť, samozrejme všetko to sú dôležité body, dôležité body. Pokiaľ ide o tú minulosť už ste asi všetci dostali, či e-mailom, alebo v podobe e, brožúrky Horizont 2023 roky a chcem spomenúť nejaké čísla, ktoré ste videli možno v tej brožúrke, čo sa nám podarilo za tie 3 roky spraviť, ten dopad. Dostali sme viac ako 115 tisíc e, mm, opravnených návrhov, čiže keď sa pozriete na tie kvalitné návrhy, nestačia nám peniaze. Nestačia nám peniaze na to, aby sme financovali tú kvalitnú vedu, ktorú v Európe vykonávame. Tie výpočty sú ľahké, so súčasným rozpočtom môžeme podporiť iba jeden zo štyroch návrhov. Čiže naďalej je to atraktívny program, ale sme istým spôsobom obete nášho úspechu a to je možno najväčší problém, aký sme kedy mali. Takže hm, mali by sme mm, jednotlivé členské štáty presvedčiť, nie vás v tomto si rozumieme, ale členské štáty presvedčiť, že do budúcna potrebujeme viac peniazy. Keď sa pozrite na mieru úspešnosti v porovnaní s FP7, kde miera úspešnosti bola viac ako 18%, teraz eh, sa to znížilo na nejakých 12,5% približne a ľudia sa na to pozerajú a povedia, že máme istý eh, problém. Ja s tým súhlasím, je tam problém, pretože nám nestačia peniaze na to, aby sme financovali úspešné projekty. Priemerný eh, čas, ten sa zlepšil vďaka práci e, našich služieb. Je to teraz o 111 dní kratšia doba než v prípade FP7. To znamená, že až nejaký 90% dohod, ktoré sa podpisujú, alebo zmluv, ktoré sa podpisujú, sa e, podpisujú do 8 mesiacov. Dobrá správa za tieto 3 roky, alebo veľmi dobrá, je, že keď sme začali s touto témou, tak v tej prvej konverzácii ste sa ma pýtali, do akej miery tento program je otvorený novým aktérom, nováčikom. A veľmi ma teší, že môžem povedať, že tieto prvé roky sme videli, že viac ako polovica účastníkov sú práve takíto nováčikovia. Oni na programe sa predtým nikdy nezúčastňovali a teraz sa do ňoho už dostali, takže to je pozitívne. Keď sa pozriete na malé stredné podniky, tak takisto sú tam pozitívne výsledky. Hm, viac ako 20% e, financovania v oblasti energetiky alebo spoločenských e, témach ide práve smerom k malým stredným podnikom. Takže to je viac ako tých 20%, ktoré sme chceli. Ale keď sa pozrieme na celkový objem, hovoríme o 25 miliardách za tieto 3 roky, tak vidíte, že 20% z toho, čiže jedna petina, boli tieto prostriedky alokované na, Európsky výskum, na Európsku výskumnú e, radu a výsledky ERC ukazujú, že to bolo dobré rozhodnutie, ale aby sme si vedeli z toho e, predstaviť niečo konkrétne, 20% rozpočtu je ERC a 40%, alebo takmer 40% rozpočtu na tieto 3 roky sú tie spoločenské výzvy, čiže zdravie, energetika, doprava, potraviny, životné prostredie. A cieľ, ktorý sme mali, 60 percent financovania, aby ten išiel do trvalej udržateľnosti alebo aktivít, ktoré súvisia s trvalou udržateľnosťou, to sa nám podarilo dosiahnuť. Takže podporujeme celý ten reťazec hodnoty od ehm, výskumu až po inovácie. Potom eh, jednotlivé krajiny. To je tiež zaujímavá téma, ktoré krajiny sú najviac konkurenceschopné. Británia, Nemecko, Španielsko, to sú tie hlavné krajiny pokiaľ ide o príjemcov, ale takisto aj účasť eh, z krajín EU 13 eh, sa každý rok v rámci horizontu zvyšuje a je to, sú, to, sú tie čísla lepšie ako v prípade FP7 a to treba pozitívne eh, kvitovať, pretože toto bol aj náš cieľ. Kto sú tí príjemcovia? 40% sú univerzity, to znamená, že máme kvalitné univerzity, potom priemysel takmer 30% a potom výskumné organizácie okolo 8%. Takisto chcem zdôrazniť skutočnosť, že pokiaľ ide o rodovú e, rovnováhu, pracujeme e, na tom a 55% tých poradných orgánov sú ženy a 40% e, odborníkov v jednotlivých paneloch, ktoré hodnotia, sú ženy. Či to je uspokojivé, možno nie úplne, ešte sa vždy e, dá spraviť viac, ale myslím, že najmä pokiaľ ide o tie panely, kde máme 40%, tam by, to, tam by toho ešte mohlo byť viac, ale mali by sme aj budeme na tom pracovať e, naďalej. E, ďalej, súčasnosť, čo dnes robíme, na čom pracujeme, ako vyzerá dnešná situácia. Minulý týždeň sme prijali oznámenie, pokiaľ ide o maximalizáciu dopadu výskumu a inovácie. Toto oznámenie malo dva hlavné body. Poprvé, správa LAMI, tu všetci dobre poznáte a potom príspevok správy Sandrius. To boli také dva hlavné body tej strednodobej, toho strednodobého hodnotenia. A keď sa pozriete na to, čo sme sa dozvedeli, čo sme sa naučili práve z tohto, tak rozdielil by som to na tri dôležité body. Poprvé, vysoká pridaná hodnota tohto programu Niekedy vidím ešte aj dnes diskusie v Európe, v niektorých krajinách, o tom, aká je pridaná hodnota horizontu 2020. Pridaná hodnota je z môjho pohľadu jednoznačná. V 33% projektov horizontu 2020 e, môžeme hovoriť o projektoch, ktoré by sa neuskutočnili bez financovania z horizontu 2020. Takže to je teda pardon, 80%. E, to je tá pridaná hodnota, ale 80% týchto projektov by nikdy inak neboli vznikli. Takže to je tá hlavná informácia. A potom po druhé financovanie. Myslím, že financovanie, aj jedna aj tá druhá správa, ktorú som spomínal, jasne o tom hovoria. Keď sa pozrieme na Ameriku, e, čokoľvek e, hovoríme o Amerike, o možno dnešnom prezidentovi a tak ďalej, naďalej platí, že oni investujú o miliardy eur alebo dolarov viac ako my, takže to naďalej platí. Eh, a potom tá eh, interim správa hovorí aj o tom, že mali sme mať tento spoločný, mali sme tento spoločný prístup z dola hore aj z hora dole. Z hora dole to znamená, že mali by sme isté misie, isté myšlienky a potom ten eh, z dola hore to sú inovácie, európske inovácie a Európska rada pre inovácie. Ak sa pozrite teda na tieto Ehm, poučenia a dali sme ich aj do toho pracovného programu a programu 2018-2020. Začali sme s prvým pilotom, pilotným programom pre inovačnú e, radu. Takisto sme v rámci tých malých stredných podnikov teraz dali prvé tendre, kde nebola žiadna konkrétna téma pre malé stredné podniky, to bolo 10. januára. Dostali sme viac ako tisíc návrhov od malých a stredných podnikov, pokiaľ ide e, pilotný projekt EIC, takže dopyt tam rozhodne je. Dôležité je, že ľudia sa chcú zúčastniť eh, tohto pilotného programu. A táto pozícia sa týka aj budúcnosti. A budúcnosť to je teda ten program, pracovný program 2018-2020. V minulosti to bolo 5 miliard na 3 roky, teraz máme programy na 13 miliard na roky 2018 až 2020. Aké máme poučenia E, ktoré sa snažili, sme sa snažili do tohto programu dať maximalizácia dopadu a ďalšie zjednodušovanie prístupu k programu. To sú naše hlavné priority, ale chcem takisto zdôrazniť dve ďalšie veci, pokiaľ ide o pracovný program 2018-2020. Poprvé, aj v tej tapisanej správe sa e, píše o tom programe tzv. oversubscription, keďže e, prichádza alebo fungujeme na základe toho princípu dvoch fáz alebo e, dvoch krokov. Častokrát ľudia idú do tej prvej fázy a potom do tej druhej využijú alebo teda vynaložia mnohé peniaze alebo veľké finančné prostriedky a nakoniec z toho nič nemajú. Takže chceme sa dopracovať k tomu, aby sme, sa, aby sme znižili počet ľudí, ktorí z prvej fázy idú do tej druhej, aby sa takýmto spôsobom e, vyriešil ten mm, problém, ktorý bol správe uvedený. A potom po druhé, teraz skúšame e, tú tú formu toho paušálneho vyplatenia alebo tej lampsam, proste toho jedného spoločného vyplatenia oni majú tý cieľ a pokiaľ e, dosiahnu daný cieľ, tak tie peniaze dostanú. A chceme takisto podporiť aj pilotný projekt EIC, aj vďaka e, vašej podpore a takisto máme istú racionalizáciu e, priorit. Dali sme priority, ktoré sú veľmi jednoznačné. Na tieto tri roky teda nízkouhlíková ekonomika, klimatické zmeny, tam sme dali viac ako 3 miliardy, potom e, cirkulárne hospodárstvo viac ako 1, 1 miliard, e, bezpečnostná únia takisto 1 miliarda a tak ďalej. Čiže to sú tie hlavné priority 3 či 4 a tie ostatné, ktoré tam nepatria, sú tiež dôležité. Migrácia, tady sa budeme venovať vo viacerých tematických oblastiach, prostredníctvom integrovaného interdisciplinárneho e, prístupu. A posledné dva body, ktoré som chcel spomenúť, FP9, všetko, čo som povedal, pokiaľ ide o tieto 3 roky, čo týka poučení, ktoré sa snažíme začleniť do pracovného e, programu na roky 18 až 20. Aké sú naše ciele na F, pre FP9? Poprvé, treba hovoriť o tom, aké budú budúce stratégie FP9. Či vôbec by sa to malo volať FP9. Môžete e, aj vy mi povedať, ako by ste si to predstavovali. Mne sa, mne sa páči to slovko horizont napríklad, takže môžeme o tom aj dnes trochu sa porozprávať, čo by bol dobrý názov. Myslím, že by sme aj nad tým mali e, rozmýšľať a A niečo, o čom som hovoril aj s predsedom, pánom Buzekom, to je to načasovanie, on sa ma spýtal, e, ste pripravení? My sme v každom prípade pripravení, naše služby sú pripravené a nezávisí to všetko iba od nás, pretože závisí to aj od toho, ako sa príjme MFF, alebo či sa príjme, to e, závisí aj od kolegia, aj od kolegu Oettinger v prvom rade, ale ako náhle MFF sa príjme, tak potom sme už my pripravení na FP9 v rámci e, nariadení alebo s obmedzeniami nariadení, ktoré platia. Pokiaľ ide o ten maj, už sme o tom hovorili, alebo kolega to spomínal, je to príliš neskoro, neviem, o tom sa hovorí, ale budeme sa snažiť, aby to bolo prípadne o trošku rýchlejšie. Takže FP9 bude legislatívny balíček piatich e, dokumentov, máme tam to prvé oznámenie, máme rámec jednotlivých nariadení, potom špecifický program a pravidla účasti a špecifický e, návrh bude v prípade Euratomu, tak ako je tomu vždy. A myslím, že ak sa teraz pozriete na obsah, ja obsah som už predtým obs, e, popísal ako otvorenosť, dopad a excelentnosť a k tomu by som chcel ešte dnes trochu bližšie e, povedať, ako si my predstavujeme z týchto troch výrazov dopracovať sa k niečomu, e, čo je konkrétne. A chcel by som hovoriť o veciach, ktoré sme už niektorí aj spoločne preberali, takže možno sa to bude opakovať, ale čo to pre mňa znamená? Nie je to revolúcia, je to evolúcia, kontinuita, kontinuita pokiaľ ide o veci, ktoré robíme dobre, teda základná veda, nevidím, že tam by sa mali nejako veci meniť. Pokiaľ ide o tento pilier, základná veda, ERC, Marie Curie Sklodovská, tieto aktivity chceme naozaj robiť to, čo robíme a e, prípadne s ďalšími peniazmi. Potom druhá vec, nové myslenie, nové rozmýšľanie, ako môžeme rozmýšľať inak do budúcna. Chceme od spoločenských víziev prejsť na globálne výzvy a tieto globálne výzvy pre mňa sú ten prístup, ktorý je v tom eh, programe, ktorý je skôr z hora dole. A potom takisto máte tretí pilier, ktorý je o otvorených inováciách, o európskych inováciách, o Európskej eh, ráde, takže vidím to ako, ako istý základný výskum z dola hore, takisto aj tá rada a potom z hora dole naopak idú tie rôzne e, výzvy, ktoré dávajú ľuďom isté nasmerovanie. A myslím si, že hlavné dva prvky, ktoré sú tam nové, ale nie sú revolučné, sú iba odlišné, to sú myšlienky e, Európskej inovačnej rady alebo Rady pre inovácia, o ktorej sme tu toľko hovorili a teraz sa pozrieme na ten pilotný e, projekt, venujeme sa tomu, aby sme mali rozhovory s investormi, aby inovátor mal väčšiu slobodu, pokiaľ ide o nové nápady, aby tam neboli tematické obmedzenia, vytvorenie e, takého púlu tematických odborníkov. Chceme e, nájsť takýchto ľudí, ktorí to budú hodnotiť, aby sme tam mali viac ako 100 ľudí, ktorí môžu E, ako podnikateľia sa na to pozrieť takými úvodzokách novými očami a to je niečo, čo je dôležité a ľudia to aj chcú. Nejde o to, že po prvýkrát e, počujeme e, hlavy štátov ako prezidenta Macrona, ktorý hovorí o inovácii. Proste ide o podstatu súčasnosti keď sa pozrieme na všetko, čo sa deje v Európe, aký pozitívny signál vieme vyslať? To ste vy, inovácie, veda. O všetkom, o čom hovoríme, či už ide o terorizmus alebo utečenci, to nie je ten pozitívny signál, to sú priority, ktorým sa musíme venovať, ale pozitívny signál e, e, je Indie a preto inovačná rada, Európska inovačná rada je tak dôležitá. Sama o sebe to nestačí musíme e, mať prepojenie na ľudí, aby ľudia tomu rozumeli, e, čo chceme dosiahnuť. My tomu e, rozumieme, veci nám rozumejú, ale ľudia, bežní ľudia tomu až tak dobre nerozumejú. A preto naše misie, poslanie sú tak dôležité, aby ľudia tomu porozumeli. Trošku som prekročil svoj čas. Vážený pán predseda Buzek, vážení členovie výboru, všetci eh, máme eh, eh, na vedomí to, že kalendár je mimoriadne napätý a musíme veľmi dobre spolupracovať, aby sme pripravili pôdu pre ďalší rámcový program. Naše útvary sú pripravení. Budeme sa snažiť vám čo najviac pomáhať v, tém, v tomto snažení. A Chceme to urobiť počas e, súčasného mandátu, chceme sa naozaj do toho vložiť, aby sme ukončili e, rokovanie o ďalšom rámcovom programe a e, o vašom mandáte, to je dôležité pre Európu. A veľmi pekne ďakujem za váš čas. Veľmi pekne ďakujem, pán komisár. Všetky informácie ohľadom pridanej hodnoty financovania Európskej inovačnej rady E, to sú dve nové vlastnosti, ktoré nie sú revolučné, ale skôr evolučné a podobne. Chcel by som navrhnúť, e, aby sme e, usporiadali teraz diskusiu s členmi. Najprv si vypočujeme zástupcov politických skupín, oficiálnych zástupcov politických skupín. Poprosím nie dlhšie ako 3 minúty, pretože nemáme až tak veľa času a máme tu pomerne veľký zoznam záujemcov. A potom e, e maximálne dve minúty pre spravodajcov a tenevých spravodajcov e, ohľadom témy e, e, implementačnej správy o horizonte e, 2020, čo je veľmi dôležité. A potom ostatní rečníci, jedna minúta max. E, žiaľ, nemáme viac času na rozsiahlejšiu diskusiu, takže najprv zástupcovia politických skupín oficiálny zastupcov, pán Erer, v mene EPP. Maximálne 3 minúty, poprosím. Ďakujem pekne. V prvom rade poďakujem e, kolegom. Ak sa e, pozrieme na 3 minúty, že e, môžeme dostať že dojem, že nestihneme za 3 minúty intelektuálne pokryť tento program ale máme 19, e, 19 e, pracovných e, skupín a spolu so všetkými zainteresovanými diskutujeme o prebežnom hodnotení, takže kolegovia urobili pomerne veľa práce. Budem hovoriť o tom, aké záujmy, plány a ambície má parlament a potom preberieme dotlivé otázky Myslím si, že urýchlený postup a prístup z dola nahor e, sa e, plní v dvoch smeroch. Jednak e, program sa musí realizovať rýchlejšie, pretože to reflektuje reality globálnej ekonomiky, ale aj výskumného sveta. V súčasnosti ide o pilotný projekt je to Európska e, e, vedecká rada, ale mm, súvisí to s e, zásadnými prístupmi, či už z hora na dole, alebo z hora na dole, alebo z dole na hor. Pokiaľ ide o zjednodušenie audita a tak ďalej, naozaj máme taký zámer, ale vyvstáva otázka, aké máme kapacity. Urobili sme teraz 15 auditov a žiadne z nich nevychádzali z ukazovateľov výkonnosti boli tradičné. Jediná kontrola sa týkala AIT, nakoľko e, je to reálne, či už ide o dvora auditorov a komisiu, nakoľko reálne je e, e, zmeniť tento systém. Pokiaľ ide o samotnú misiu, o poslanie, môžeme podporiť túto myšlienku, ale E, vrátim sa k e, otázke vedy a spoločnosti. Tento program má dlhodobejšiu perspektívu. Musíme e, získať akceptáciu tohto programu a uvidieť, ako to dopadne. Aká je budúcnosť éra? Napríklad E, programe ako Eurostars, e, to sú izolované e, v súčasnosti. Budú sa viac integrovať, alebo je to len sen? Tým sa dostávam do tretej otázky. Prístupnosť. Prístup. Hovoríme o potrebe otvorenosti, ale realita je iná. Stále máme systém zverejňovania a ak chceme niečo zverejniť, reálne si musíme eh, uvedomiť, že nemáme eh, jednotný systém menovania profesorov. Ak chcete eh, sa stať profesorom, musíte zverejňovať v časopise Nature. Počet publikácií je dôležitým indikátorom. Môžeme hovoriť o potrebe otvorenie sa, ale ak realita je taká, že pre profesora to nedáva zmysl pri zľadiska hľadiska menovania, bude sa snažiť o e, zverejňovanie v medzinárodných časopisoch a nebude e, sa snažiť o túto e, otvorenosť. Takže ak toto éra sa nepremení na to, čo máme vo vnútroštátnej úprave, prepačte ešte jedna posledná poznámka ohľadom synergií. Chceme sa prepojiť na štrukturálny fond, ale máme tu obrovský problém. E, e, ktorý e, bráni aj s prehľadnutím na štátnu pomoc. Existujú určité technické prekážky, ktoré nám neumožňujú realizovať synergie. Musíme sa to snažiť vyriešiť. Ďakujem veľmi pekne kolega v mene skupiny SAD, pán Ani Kamperson Luis. Ďakujem pekne. Poprvé chcem povedať, že ma teší, že konečne toto oznámenie vyšlo a že môžeme v rámci tohto funkčného obdobia spraviť tú prácu, ktorú si ďalší program vyžaduje. Pracovali sme na tom veľmi usilovne, bola by to škoda nevyužiť, takže teším ma, že to tak naozaj konečne vyzerá. Hovoríte vo všeobecnosti o kontinuite. Ja si myslím, že to je taká predpovedateľnosť, povedzme, z môjho pohľadu skôr. A chceme, aby tam bola predpovedateľnosť, pokiaľ je prechod z jedného programu na druhý, a teda kontinuita v tomto zmysle ale ja si myslím, že to je program, ktorý má veľmi dobré výsledky, ale napriek tomu sa treba snažiť ešte ho ďalej vylepšiť a dávať si nové výzvy. A potom posledná vec, konsenzus. Myslím, že treba, aby sme na tom konsenze naďalej e, e, platili ten program. E, má túto kontinuitu pre vedeckú spoločnosť a to je pozitívne a je to naša vôľa, ale chceme, aby sme e, opäť nové výzvy v tomto programe dosiahli. Pridaná európska hodnota, tá sa meria v podobe účasti zo strany e, komisie, ale myslím, že si treba povedať aj, ako budeme ten reálny dopad e, merať, ten spoločenský dopad, ako sa to dostane do spoločnosti. Na tomto treba ďalej pracovať. Myslím, že to je výzva, e, povedať sa na to, ako to môžeme, môžeme odmerať. Možno, že by e, sme mali začať s konkrétnymi oblastiami, ako napríklad zdravie a Um, myslím, že to funguje dobre, tá štruktúra, ako tam teraz je nastavená. A potom ďalšia vec, ktorá je dôležitá, je, ako sa zlepší aj účasť členských štátov, aj priemyslu. Rozpočet Európskej únie je veľmi dôležitý, treba ho navyšovať, ale nestačí to na to, aby sme súťažili na celosvetovej úrovni, pokiaľ ide o výskum a tak ďalej, čiže akým spôsobom sa do tohto členské štáty zapájajú a potom priemysel bude sa snažiť takisto dodatočne. v tom návrhu ďalšieho programu by sme mali hovoriť viac o tom e, spoločenskom dopade, pokiaľ ide prístup k tým výsledkom. To je ten spoločenský e, dopad. Mali by sme snažiť e, sa vylepšiť ešte aj tú rodovú rovnováhu. Tam to mi trošku v tom oznámení chýba, potom tie spoločenské otázky. Nevidel som žiaden návrh a myslím, že treba to aj v prípade FP9 ešte spraviť, ako zladiť 2020 s pomocou, štátnou pomocou a samozrejme treba, aby sme jasne povedali, že v rôznych krajinách ten, tá situácia v oblasti výskumu a vývoja sú veľmi veľké rozdiely, potrebujeme viac ex- centier excelentnosti, aby túto excelentnosť sme dosahovali vo všetkých členských štátoch. A potom, pokiaľ je GTI, je tam návrh nového GTI a chcem iba povedať, že v našej správe o revízii hovoríme o potrebe koherentnosti. Nemôžeme naďalej bez analýzy pokračovať, bez toho, aby sme analyzovali reálne fungovanie GTI, či naozaj to je všetko potrebné v rámci nových návrhov. A pokiaľ je o transparentnosti, sú tam e, návrhy, ktoré sú veľmi vysoké, teda hovoria o vysokom GTI a to nám povedali e, viaceré osoby, ktoré sa e, sú účastne na tomto e, programe, teda, že transparentnosť pri GTI treba zvýšiť. Takže je to kvalitná práca, myslím, že je možné, aby sme sa ešte naďalej vylepšovali v tejto oblasti, ale nestačí byť nejaký spokojný s tým, ako to funguje doteraz. V mnohých oblastiach sa dá ešte zlepšovať a mali by sme to aj naozaj reálne spraviť. A potom otvorené inovácie, treba do toho zaangažovať e, ehm, inovácie, pokiaľ ide o mladých ľudí, tam je ešte priestor na vylepšenie a tie disruptívne inovácie, tam treba lepšie prepojiť aj univerzity, aj celkovo náš vzdelávací systém. A potom posledná vec, Ešte posledná vec. E, antimikrobiálna rezistencia, e, pretože na toto budú e, milióny osôb v Európe v najbližších ročiach zomierať. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, pani kolegyne. Pán Henkel v mene ECR, podpredseda. Veľmi pekne ďakujem. V prvom rade ste spomenuli ďalší krok. prečenie je Horizont 2030? ale dovolím si e, štátnym intervenciám a podpore. A nevýhodou trhového hospodárstva je to, že e, vedúci predstavíme dobre si uvedomujte, ako aj my, že váš rozpočet, za ktorý zodpovedáte, je veľmi malou časťou kolega e, spomenul Brexit. Aj tu mám niekoľko pripomienok a tri otázky. E, e, pripomienka spočíva v tom, a pokiaľ ide o budúcnosť, je to už veľmi blízka budúcnosť, to sú tie inovácie, ktoré budú. A pokiaľ ide o budúcnosť, je to už veľmi blízka budúcnosť, to sú tie inovácie, ktoré budú koncom maja. Hovoríte tam o výskume, ktorý vychádza z tých misií, Minulý týždeň myslím, že sme mali hlasovanie v parlamente, ktoré bolo takmer historické, pretože poprvýkrát si Európa dala cieľ e, a veľmi výrazné e, ciele. Letectvo, plne elektrického lietadla napríklad, to sú nové výzvy. E, Nulovo uhlíkové plavidla a tak ďalej. To sú veľké procesy, ktoré majú prebiehať. Mesta, ktoré budú na nule, pokiaľ ide Eh, uhlík, vzťah medzi obehovým hospodárstvom a klímou, aby sme mali e, naozaj takú misiu e, smerom k nulovým emisiám. A jedna vec, kde zatiaľ nemáme konsenzus, je následovná. Súvisí to aj s tým, že na tom treba ešte pracovať, hľadiska komunikácia, to je biomasa. Tak ďalej. E, a to je oblasť, kde ešte veda nie je taká vyspelá, a myslím, že je veľmi dôležité, aby sme aj v tomto dosiahli pokrok a dokonca by som povedal aj v súvislosti s priemyselnými procesmi ako CCS, čiže aj na to sa pýtam. A potom, myslím, že netreba iné klimatické zmeny, to sú aj technologické zmeny, ale aj zmeny lifestylu, spoločenské zmeny a bolo by dobre, keby sme k tomu mali tiež kvalitný výskum. A potom posledná vec, ktorá je takým, e, povedzme, bielým slonom v úvodzovkách. Neviem, ako presne odôvodňujeme tie výrazné náklady, ktoré tu máme. 10 e, tento reaktor možno niečo vygeneruje, ale na to už, je, to už potom bude veľmi neskoro. A budeme v systéme, ktorý bude veľmi decentralizovaný a jediný spôsob, ako má fungovať fúzia, je ultracentralizovaný systém. Takže to je vec, ktorá je čoraz nehistorickejšia alebo antihistorickejšia a to si, aby e, verejné prostriedky sa vynakladali na civilné a nie na vojenské účely. Ďakujem veľmi pekne. Pán Morali. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po nemecky. E, e, ďakujem, pán komisár. Je veľmi dobré, že prečo Horizont 2020 je tak úspešný E, je to určitý námet, prečo by sme e, e, pritom nezostali. Je tu máme aj rámcový program a mohli by sme to predlžiť na 2030. Je to pekné hodnotenie, teda prídanú hodnotu obrovské percento projektov, ktoré sa realizáte, boli realizované. Chcela by som, aby E, financovanie na strane členských štátov sa do budúcnosti e, zlepšilo, aby sa to e, vynakladala účasť na horizonte 2020 zo strany tretich štátov, najmä krajín BRICS, sa zanedbávan o tom, považujem to za mimoriadne dôležité témy a mali by sme ich naďalej považovať za prioritné. Okrem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár. Mám niekoľko otázok e, e, vzhľadom na nedostatok času. Bardzo dziękuję pani za zabranie głosu. Veľmi pekne ďakujem za vystúpenie. Ešte dvaja rečníci. Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste sa e, zmestili do jednej minúty, kolegovia máme málo času a treba poskytnúť aj nejaký priestor pánovi komisárovi, aby zodpovedal všetky tieto otázky, reagoval na pochybnosti. To bude veľmi dôležité, pán komisár. Pán e, Zorinia, nech sa páči, máte slovo. Aby sme mohli hovoriť o buď evolúcii, alebo ako to ja nazývam brutálnej akcelerácii potreby inovovať a robiť výskum. Mám pre vás mnohé otázky, ale mám len minútu prideleného času. Preto by som sa chcel spýtať na váš názor, ako by sme v programoch po roku alebo do roku 2020 a po tom. Excel až aj po roku 2020. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Te rámcové návrhy. Ja by som sa však sústredila na aktivity e, určitého konceptu, ktorý poznáme, e, pretože v súčasnosti v masívnom množstve systémy, napriek tomu spoločnosť v realite e, nikdy nepocítila väčší dopad umelej inteligencie, ako je tomu teraz, preto sa napriek tomu spoločnosť v realite e, nikdy nepocítila väčší dopad umelej inteligencie, ako je tomu teraz, preto sa treba venovať tejto téme. Celkom jasne však treba povedať, že inovácie sú komponentmi, ktoré treba brať do úvahy. Sociálne a etické oblasti, ako aj oblasť odpovednosti, však tiež treba brať do úvahy, aké aktivity si komisia predstavuje v súvislosti s vývojom a výskumom v oblasti umelej inteligencie, aké, budúc, aké budúce výskumné programy by mohli sa týmto zaoberať. Ďakujeme pekne, pani e, Castillo, hovorí pán Búzek. Pani Meissner, nech sa páči. Takže keď si uvedomíme, aké sú oceány dôležité pre klímu a viazanie CO2, v podstate sme robili, vedia, či prinesie globálne riešenie a podporí to náš imič, tak povediac. Ďakujeme pani poslankyňa. Pani Birkunen má teraz slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, že ste prišli, že ste nám odprezentovali záležitosti. Dostali sme materiály, ktoré sú napomocné. Chcem poďakovať aj za názor na program, nový program FP9. Čo sa týka všeobecných pilierov, sú veľmi dobré, otvorená inovácia, globálne výzvy. E, sú to tie správne nástroje. A dôležité je aj to, že sa sústredujeme v budúcnosti na excelentnosť pri financovaní programov. Ale stojí pred nami e, veľká výzva vo forme horizontu do roku 2020 a je niečo, čo by sme mohli urobiť v nasledujúcich e, rokoch, aj ak nedostaneme 70 e, miliard? Ja viem, že to je dlhodobá práca a určite to nikoho nepozbudzuje, keď je úspešnosť nízka. A ďalej by som si rada vypočula vaše názory na Brexit. Vieme, a, že Británia zohráva veľkú úlohu pri našom výskume, pri vzdelávaní a nevieme, aká úroveň participácie sa v budúcnosti zo strany Británie bude dať očakávať. Ďakujeme vám, pani poslankyňa. Pán Martel. Ďakujem pekne, dobrý deň, pán komisár. Vy ste už eh, o tom aj hovorili, ale neodpovedali ste mi na moju otázku. E pokiaľ ide o ten CFP. Vy hovoríte o, o tom, že FP9 bude pre, prepojené na CFP, hoci to nebude jednoduchý proces. Takže čo sa stane, pokiaľ tam dojde nejakému sklzu, e, alebo aj falošnému sklzu, čiže budete čakať na ďalšie funkčné obdobie, čo by bolo také pesimistické, alebo budete to nejako ináč riešiť a falošnému sklzu, čiže budete čakať na ďalšie funkčné obdobie, čo by bolo také pesimistické, alebo budete to nejako ináč riešiť. A... Yeah. Ďakujeme. Pán kolega Grubík, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. A ďakujem aj za zaslanú brožuru. Chcel by som požiadať, aby do budúcnosti, aby ste uvádzali príslušný kód, aby sme mohli e, naďalej šíriť elektronickú formu že eh, naše obyvateľstvo eh, vníma Horizont 2020 za dôležitejší. Musíme to naďalej komunikovať nevždy zabezpečujeme interakciu medzi jednotlivými inštitúciami Európskej unásobenia rozpočtu. Je to veľmi dôležité. A nás zaujíma aj otázka výskum v oblasti vody. Vieme, za to, že hovoríme všetci o Brexite, že žiadame hovoriť o Brexite, je to skutočne aktualita. Hans veľmi správne povedal, že Británia profituje z horizontu 2020, ale povedal aj to, že Európska únia má osoch z participácie z horizontu do roku 2020. Tento materiál sa teraz používa na celom svete. Investície do základného výskumu pri nízkouhlíku celkovom hospodárstve, digitalizácii a ďalších témach kolos, ja stále apelujem na vládu Spojeného kráľovstva. Aká bude cita medzi výskumníkmi a vývojármi Spojeného kráľovstva a našimi priateľmi v Európe? Ďakujem. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, Tereza, za prejav, za otázku. Myslím, že sa potom môžeme všetci podpísať. Pán Kohlíček, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Niekoľko poznámok pánu kolegovi Turmesovi. On sa desí toho, že ITER chce budovať koncentrovaný zdroj energie. Ak by niekedy pracoval v priemysle, tak by vedel, prečo. Pretože fotovoltaika neroztaví sklo. Fotovoltaika alebo keramickú pec. Takže pre priemysel vždy budeme potrebovať takéto zdroje. Rozptýlené zdroje energie sú na nič v tomto zmysle. Je dôležité si toto uvedomiť veľké množstvo energie je jedna vec, ale zásadná záležitosť, ktorými by sa mala zaoberať, je dôležitá. Kolegyňa Meissner spomínala oceány. Uprostred Atlantického oceánu je ostrov s plastov, ktorý je väčší plošne ako Ukrajina. A samozrejme bráni fotosyntéze a na riešenie tohto problému vzdelávania. Tým by sme sa mali oveľa viac zaoberať. Čo s tým potom? Čo s tým odpadom? Je to záležitosť, ako prepracovať e, systém nakladania s odpadmi, lebo separovane sa zbierajú dnes plasty, ale podpojenie s týmito programami existovalo. Ďakujem. Ďakujeme vám, pán Gajer. Ďakujem pekne. Pán komisár, dôrazne eh, by som chcel poďakovať za predloženú brožúru. Eh, má eh, veľa informácií, ale pre, pre úspešných návrhov, ktoré sa môžu podporiť. To svedčí, že podfinancujú že výskumný program je podfinancovaný. Ďakujem pekne. Môžem iba vás nabadať k tomu, pán komisár, aby ste e, e, e, vás všetkých vyzvať k tomu, aby ste o tom premyšľali, ak európska prídená hodnota to programu je tak vysoká, to znamená, že nedokážeme to dostatočne vyfinancovať a musíme tých prostriedkov. Takže veľmi pekne ďakujem za tieto čísla. I have been discussing with Mr. Commissioner how po diskusii s pánom komisárom sme sa dohodli, ako odpovedať na vaše otázky, pretože ich je 35. Je to dosť vysoké číslo. Je to fantastické. Nikto nehovorí, že to je nesprávne. Fantastické. Ďakujeme vám za všetky tie otázky, ale pán komisár a jeho kabinet slúbili, že odpovedia na všetky otázky písomne. Ale teraz je najdôležitejšie vybrať iba niekoľko z nich. Povedzme, že dáme na 6-7 minút slovo pánu komisárovi, to je ešte stále dosť času, pán komisár. A na 35 otázok asi sa odpovedať nedá, to je 10 sekúnd na otázku. Takže priatelia, prosím, pamätajte, že všetky, na všetky otázky sa odpovie písomne, všetky vaše obavy budú adresované a dohodli sme sa, že najdôležitejšie záverečné poznámky zhrnie sa dosť ťažké, takže začnem rovno odpovedať na otázky. A na tie ostatné, keď sa dostaneme na koniec môjho času, odpovieme písomne. Pán Eller sa pýtal na IAC. Máme miliardu na rok na tento program a v budúcnosti dúfame dostaneme viac na tieto iniciatívy. Čo sa týka otvoreného prístupu, včera som sa stretol s nemeckými rektormi 200 univerzít diskutuje s vydavateľmi, s vydavateľom. Vy mie- ak neznížite cenu, aspoň o polovicu, už nebudeme vašimi klientmi. Predstavte si, že to dokázali 200 rektorov. Takto by sme sa mali inšpirovať aj na európskej úrovni. Treba sa ich spýtať, ako to v Nemecku robia a my by sme mohli tiež sa takto pustiť do aktivity. Ďalšia otázka súhlasím s rečničkou, že treba zo všetko urobiť pre to, aby sa preskúmalo sociálny dopad, predpovedateľnosť, štátna pomoc v rámci Horizontu 2020 je pre nás tiež veľmi dôležitá. A otázka, ktorú položila aj pani Winkler, antimikrobiálna rezistencia, je mi ľúto, ale je článok od profesora Guzinsa v časopise Nature o úlohe EÚ pri proti mikrobiálnej rezistencii. Možno by bolo dobre si ho prečítať, pretože všetko, čo sa v Európe urobilo na úrovni únie, to bolo prelomové. Nikto to nedokázal vyriešiť na úrovni jednotlivých krajín. AMR Antimikrobiálna rezistencia je projekt, ktorý máme na únijnej úrovni a bol jedinečný. Pán Enkel, politická otázka o Brexite. Rýchlo uh, odpoviem. Je ľahké trísť o veci. A všetci vlastne stratia pri výsledku. Áno, je to možné, je to smutné. Zabojujme, ako sa len bude dať, ale budúce vzťahy medzi vedcami, inovátormi, uh, tie by mali zostať uh, aktívne, ja budem bojovať za to, aby to tak zostalo. My potrebujeme ich, oni potrebujú nás. Pýtate sa, či je možné mať vzťahy s nimi, ako máme so Švajčiarskom alebo s Izraelom. To sa nedá porovnať. Spojené kráľovstvo je oveľa väčšie ako tieto dve krajiny. Musíme nájsť nejaký spôsob. Nezávisí to len od nás, žiaľ. Ehm, mnoho závisí aj od externých okolnosti Tereza. Dúfam, že som odpovedal na vaše otázky. Ďalší rečníci sa pýtali na excelenciu a dvojstupňový postup. Dúfam, že sa na tieto dve fázy zameriame podrobnejšie. Nechcem, aby ľudia premrhali peniaze. Ďalšia otázka, štrukturálne fondy, ktorú tiež, ktorá zaznela z viacerých strán. Raz a navždy treba sa sústrediť na tie veci, ktoré robíme dobre. Chceme e, tá akúsi pečať excelentnosti vyvinúť a máme už prvé skúsenosti. Táto pečať excelentnosti veľmi dobre funguje napriek istým problémom so štátnou pomocou, ktoré sme mali na začiatku, ale ľudia, keď im nedáme my dosť peňazí, získajú ďalšie zo štrukturálnych fondov Takže by sme mali mať určitú kvótu, e, aby bolo možné synergiu medzi štruktúralnými fondmi a našimi peniazmi uvoľniť. Claude Schurmer tu nie je, takže o tom si povieme bilaterálne, lebo to bola dlhá otázka. E, ďalej by som chcel poďakovať tie otázky. Súhlasím so všetkým, čo ste povedali. Mali by sme redistribuovať viac. To je naozaj veľká politická výzva nasledujúci ale závisí to od členských štátov, čo vytvoríme cez EOC, cez e, bude schopnosť, excelenciu, otvorenosť a dopad aplikovať a zároveň aplikovať. To je veľký dôležitý bod. Musíme pracovať aj mimo týchto miestností, musíme hovoriť s ministrami financií. Ja viem, že vy s nimi hovoríte, s vašimi teraz nezávisle e, spolupracujú, sú väčšinou z Európy, pripravujú dokument, do týždňa by mal byť hotový, kde bude e, ja som sám neprišiel s návrhmi na FP9 a nehovorím vám, aké misie treba organizovať. Treba vypracovať kritéria pre takéto misie. Pilar Castillo k e, umelej inteligencii to je naozaj veľmi dôležitá zásadná téma pre budúcnosť. Treba sa najprv rozhodnúť na politiku vo všetkých oblastiach. Pani Messner ma požiadala, aby som sa vyjadril k oceánom, k modrému hospodárstvu. Môj predchodca e, sa dá dovedna. No, ak to nie je všetko v tej brožúrke, je mi ľúto. Dos, e, dodatočne vám poskytneme ďalšie informácie. Pani Virkunen sa ma spýtala na názory. Sama, pán Martan, prepačte, že som to trošku zle vyslovil, eh, je tam naozaj právny program, eh, problém MFF, takže potrebujem, aby ste aj vy nám s tým pomohli. Uh, the, um, uh, the Pán Rubik, ešte som chcel spomenúť, čo ľudia eh, robia tu v Bruseli. Ďalej, Tereza, a chcel vyvinúť baktériu, ktorá by sa dokázala ubrániť vírusu chrypky. E, mali by sme robiť výskum vo všetkých týchto oblastiach. A napokon, pán Gajer, ďakujem veľmi pekne za poznámky, za vašu podporu. Každý by mal, milí priatelia, za 10 minút takmer 40 otázok a väčšina z nich mm, asi je spokojná s odpovedou a ostatní Uvidíme, v akej forme. Ešte stále zostalo niekoľko odpovedí. Aj ja som mal otázku napríklad, takže to bude doriešené písomne. A posledná rada, pán komisár, ak môžem, posledné projekty FP9 sa skončia 1. marca 2030, takže by sme to mohli nazvať aj Horizont 2030? Je to revolučná myšlienka, ale celkom isté posledné projekty to skončí až v 30. rokoch, 2030. Takže ak sa rozhodnete pre nejaký horizont 2030, nehovorím o financovaní, hovorím o projektoch. Potom, ale uvidíme, pretože je to... Viete, horizont do roku 2020 bolo veľmi dôležité meno, je to už až taký pojem a preto by sme asi boli efektívnejší v našich spoločnostiach, keby sme im povedali všetkým, že sa pripravujeme aj za horizont roku 2020, nielen na jeden deň, e, ďalšie dni. Vážený pán komisár, e, priatelia, krátka informácia k ďalšiemu bodu, pretože o troch, štyroch, do troch štyroch minút príde e, pán komisár. Možno bude meškať pani komisárka, ale veľmi pekne ďakujem. Pán komisár, a gratulujem. Ďakujem, že ste prišli. Kolegovia, krátka informácia k, o kvantových technológiách, o tejto iniciatívy, o tejto iniciatíve, ktorá je taká veľmi dôležitá a prezentáciu urobí pán Tomaso Kalarko. Vážený pán profesor, je mi ľúto, že dostanete taký krátky čas na vašu informáciu, hoci to je pre nás veľmi dôležité, pretože teraz ste riaditeľom Centra pre integrovanú kvantovú vedu a technológiu na univerzite v Ulme a sme pripravení, budeme vás počúvať a z vašej informácie si vyvodíme závery. Nech sa páči, pán profesor. Vážený pán predseda. Hm, ďakujem, že tu môžem eh, byť, aj keď sa budem trochu musieť eh, ponáhľať, lebo tú prezentáciu mám na viac minút, takže poviem iba za každým jednu dôležitú vetu eh, ku každému slajdu. A v prípade tohto slajdu je to slovo misie, čiže ako tu bolo povedané, ako sme prepojení v rámci tejto vedy, ktorá vychádza z misií eh, spolupracovať celým svetom. Čiže poprvé, dnes už sme blízko budúcej éry kvantovej technológie. Preto, prečo? Lebo počítačové čipsy, eh, čipy sa stále eh, zmenšujú, ideme už na veľkosť jednotlivých atomov a dnes už sme vo fáze prvej kvantovej revolúcie v tom zmysle, že to, čo tu tam používame dnes, na bity 0 a 1 máme veľa miliard elektrónov a fotónov, ale tu vidíte e, fotku Dalelamu, to, s tým som sa stretol v Innsbrucku, keď som bol pozdok a prečo tam bol, lebo sa prišlo pozrieť na niečo úplne nové a to je možnosť, e, o ktorej sme si mysleli svojho času, že to bude sci-fi, e, manipulácie s jednotlivými atomami a on e, cez mikroskop, čiže je to veľmi zrušujúca nová technológia. Prečo o tom hovorím? Tu máme obrazok satelitu, nebudem to teraz celé vysvetľovať, tieto kvantové záležitosti, ten tzv. quantum entanglement, e, čo je vec, o ktorej si ešte Einstein myslel, že bude nemožné s tým pracovať, ale dnes už sa s tým pracovať. Pošleme jednotlivé fotóny a dám ich do tohto nejakého, do týchto mm, zmotaných systémov, entangled systems, tak nie je možné ich e, zasiahnuť e, bez toho, aby ste k tomu mali k e, tomu pomalený prístup. Je to fyzicky nemožné. Kvantové počítače, tu sú obraz na veľtrhu v Las Vegas pred pár týždňami, kde už prijal, predstavili prvý čip so 49 kubitmi, čiže je tam veľká možnosť optimalizácie, všetky trhy, ktoré dnes máme, sa budú revolucionalizovať. E, takisto s použitím kvantovej krivku a toto je klasický počítač v Európe a tie modré bodky, to je počítač, ktorý robí e, e, simulácie, ani ten najväčší počítač to nevie dosledovať. Potom už sa dostávame na hranicu výpočtovej kapacity a je to možné preto iba, že môžete napríklad používať aj v prípade magnetických polí, ktoré sú na úrovni jedného elektrónu vo vašom mozgu, takže je možné e, toto presne odmerať, e, odmerať čas, presnú navigáciu v vašom aute e, na veľkosti niekoľkých milimetrov, nie metrov, čiže opäť to bude revolúcia, nejaký know-how, nositeľ Nobelových cien, veľa firiem ktoré dodávajú tieto technológie a takisto máme aj mnoho startupov v Európe, ktoré v tejto oblasti začínajú pracu, pracovať. Keď idem na nejakú konferenciu, tak každým, za každým tam je nový startup a už ich ani nestíham vnímať. To sú nielen malé firmy, ale aj taxíkov v Pekingu. Čiže to sú bežné veci zo života, a tu vidíme dôvody, prečo takéto veľké firmy boli a sú zaangažované do týchto e, nových projektov, či to je e, Bosch, či to je Ericsson, Atos alebo ďalšie firmy. V Európe máme nielen e, priemysel, pracujeme na tom, investujeme tam nielen spoločne, ale aj spolu s dôležitými národnými projektmi. A už dnes tam máme 600 miliónov eur nainvestovaných. Čiže aká je naša misia? človek na mesiaci, to je vec, ktorá by sa e, mal dať odkomunikovať ľuďom. Čiže poďme, to iba veľmi rýchlo prejdem. Tu máme 4 oblasti, ktoré sú dôležité, všetky vychádzajú zo základnej e, vedy, ako som už predtým povedal a rád som si vypočul to, čo tu zaznelo, pretože takto dokážeme dosahovať pokrok. E, detailne vám to je 5 vývoj e, prototypov a e, využívanie týchto technológií v spoločnosti. Takže je to taká veľmi viditeľná iniciatíva, kde zaangažujeme všetky členské štáty, každý sa tam môže zapojiť a identifikovať či to členské štáty, či to, či to priemysel, informácie, tu si môžete stiahnuť našu správu, E, tam samozrejme oveľa viac detailov, ako ja teraz stihnem za tú prezentáciu povedať. Dali sme to aj e, podpredsedom Janzipovi k dispozícii. Dúfam, že to všetko stihol. My goodness, dear professor, it is possible... Pán profesor, naozaj to bolo veľmi... Ak všetkému človek rozumie, tak to dokáže aj za 6 minút to odprezentovať, aj keď samozrejme téma je to zložitá. Je to vízia nášho rozvoja do ďalších 10 ročí a vlastne budujeme tú našu budovanie budúcnosti takýmto spôsobom, ale takisto aj Horizon 2030. To by tiež bolo niečo ako rozmýšľanie nad našou budúcnosťou. Takže ak naše politické skupiny, aj vy kolegovia, ak by ste mohli rozhodnúť, že je potrebné mať alebo spraviť si také dlhšie stretnutie s pánom profesorom a diskutovať o tej správe detailnejšie. Ja viem, že ľudia, ľudia majú pocit, e, aspoň mám aspoň takto vnímam, že bolo by dobre opäť sa stretnúť a porozprávať o týchto návrhoch, e, prediskutovať tieto témy, spýtať sa nejaké otázky, pretože dnes je to možno tak veľmi narýchlo, ale je to určite zaujímavá téma, spravíme to teda inokedy. Pán profesor, pokiaľ súhlasíte a prišli by ste k nám e, a medzi nás opäť, je nám to, že to teraz tak iba narýchlo sme museli e, prejsť, ale ďakujem vám veľmi pekne, bolo to veľmi zaujímavé a snad sa stretneme k tejto téme opäť. E, výborne, takže ďalej výmena názor s pani Mariou Gabriel, pani komisárka už je tu, nech sa páči. Um, uh, uh, váš beč bude platný ešte dlho ako bývala uh, poslankyňa, takže je to pani keď ste raz bývala poslankyňa, tak ste poslankyňa navždy, v prípade komisie to tak nie vždy, takže to je super a teda štrukturovaný dialog, a dôležitá téma na dnešný e, deň je kyberbezpečnosť, a teda zákon o kyberbezpečnosti alebo akt o kyberbezpečnosti. Ako dobre viete, za toto sme my zodpovední na našom výbore a e, je našou zodpovednosťou sa týmto témam v parlamente venovať. Chcel by som povedať, že tieto témy spadajú pod e, portfólio e, pani komisárky Gabriel. A samozrejme, kyberbezpečnosť je veľmi dôležitá podtéma. Pani komisárka bola e, sem pozvaná, aby sa venovala najmä téme konkrétneho jedného aktu. Takže nech sa páči, môžeme začať. A pani komisárka nech sa vám páči. Merci beaucoup, monsieur le président. Cher membre de la commission. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja sa chcem poďakovať všetkým členom výboru ITRE, že tu dnes, za to, že tu dnes môžem vystúpiť a hovoriť o jednej z mojich e, priorit. E, keďže som komisárka pre digitálneho, som e, veľmi dobrý pocit z toho, akí sú odborníci tu na výbore ITRE, pokiaľ ide o túto tému dnes sme mohli trochu viac detailne o tejto téme hovoriť a ja začnem teda tento balíček o kyberbezpečnosti prijali, aby sme mohli vytvoriť Európsku úniu, ktorá je odolná proti e, rizikám a hrozbám, ktoré v oblasti kyberbezpečnosti, ktorú sme dali e, publiku. Viete, čo to je ENISA? 80% ľudí, ktorí boli v tej sále v živote, e, o ENISA nepočuli. To znamená, že máme tu veľkú výzvu. Bezpečnosť. E, chcela by som e, teda o tejto Enise hovoriť, e, odkedy bola táto agentúra v roku 2005 vytvorená, kapacity, ktoré sú poskytnuté členským štátom a európskym inštitúciám. V rámci nového mandátu e, vychádzame z úspechov NEC, ale aj z nových povinností, ktoré aj permanentný mandát a konkrétnejší mandát pre Enisu. V rámci nových, alebo v rámci tých noviniek, ktoré tam máme, v rámci tých hlavných noviniek, e, Enisa má poskytovať takisto aj na sklade konkrétneho dopidu dopytu technické, e, technickú expertízu v prípade konkrétnych e, ehm, pri tu sa chce e, posilňovať spoluprácu na celoeurópskej úrovni, aby sa reagovalo na konkrétne incidenty, na konkrétne cezhraničné e, situácie. Občanom a takisto aj používateľom, tým konečným používateľom, aby mali k dispozícii viac informácií o e, bezpečnostných vlastnostiach konkrétnych produktov a služieb. Po druhé, čím budú mať viac títo ľudia e, prístup e, k väčším e, trhom, tým je možné lepšie ušetniť, že rámec, ktorý sa navrhuje, nevytvára žiadne povinnosti, žiadne regulačné povinnosti, ktoré by boli okamžité, čo týka poskytovateľov alebo poskytovateľov systémy, ktoré sú adaptované na potreby členských štátov a trhov, sú tam rôzne miery bezpečnosti, Eh, aby nevznikal na aktuálne trendy v oblasti kyberincidentov. A chceme vytvoriť silnejší eh, mandát pre agentúru, pre ENISu, takisto aj posilniť rámec. Ide o to, že chceme dosiahnuť eh, veľký pokrok v týchto negociáciách, v tých rokovaniach, aby ten trialog mohol nastať čo možno najskôr. Ďakujem veľmi pekne za Uh, thank you very much, madam. Veľmi pekne ďakujem, pani komisárka. Teraz si vypočujeme zástupcov politických skupín. Pán Paul Rubich eh, eh, na miesto pani Nibler mene skupiny EPP. V prvom rade veľmi pekne ďakujem, pani komisárka. Domnievam sa, že je veľmi dôležité vidieť, že máme tu značné napredovania v tomto smere je veľmi e, e, dobre známe, že Eníze spolu s Perikom e, e, e, zobrala dôležitú úlohu. Ide o e, digitálny spoločný trh. Potrebujeme ACE Berik na zachovanie kriticky dôležitej e, infraštruktúry, aby e, splňala súčasné normy a bola e, použiteľná aj v, v budúcnosti. V mene Angeliky Nibler by som vám e, chcel zablahoželať, zablahoželať e, e, e, iniciatíve Európskej komisie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Je to dobrým východiskom. E, e, Angelika e, je spravodajkyniou nášho výboru, ospravedlnila sa skutočným problémom a ťažiskom problému je to, aby sme to vnímali z hľadiska spotrebiteľa aby sme vedeli, čo potrebuje spotrebiteľ, e, aby sme zistili dôveru spotrebiteľa e, v ponúkané riešenia, najmä pokiaľ ide o internet vecí. Keď e, si uvedomíme, ako rýchlo sa vyvíja internet vecí, musíme konštatovať, že infraštruktúra e, založená na optických vláknach existuje, ale je to veľmi dôležitá záležitosť softveru, systému e, zabezpečenia dôvery. Európa e, chce e, zohrávať dôležitú úlohu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, e, systém zabezpečenia dôvery, najmä v priemysle a zaistenie kriticky dôležitej infraštruktúry. Stanovenie správneho e, rámca pre ENISu e, agentúry pre siete a informačnú bezpečnosť a systém certifikácie výrobkov v ITK je dôležitý. Európsky parlament zohral dôležitú úlohu pri vytvorení tohto rámca e, s tým, aby systém bol dobre známy aj občanom. Je pravda, že globálna digitálna e, revolúcia sa e, rozbieha, ovplyvňuje hospodárstvo, spoločnosť, ale zároveň dáta sú zraniteľné kyberútoky, kybernetická špionáž. E, e, počas uplynulých 5 rokov sa e, rozmáhajú. Niektoré členské štáty vytvárajú kvalitné mm, systémy certifikácie mm, zaistenia dôvery, ale myslím si, že v tejto oblasti Európa môže zaistiť potrebnú transparentnosť. Ale niektoré členské štáty stále zaostávajú je tu dôležitá úloha Európskej únie a kybernetickej bezpečnosti e, aj úloha členských štátov e, do budúcnosti bude e, ešte viac dôležitý. rozsah návrhu komisie je dostatočný a jasne definovaný. Zdá sa mi, že tento e, zabezpečené počas celého e, životného e, e, cyklu, či treba robiť prehodnotenie, pokiaľ ide zistiť, či potrebujeme uplatniť prístup založený na hodnotenie rizik, aby systém certifikácie nebol jednotný pre certifikácie, ako narábať so start-upmi, ako rozširovať ďalej najlepšie vy návrhy či treba rozpočtu zamestnancov. Je to dôležité z hľadiska harmonizácie opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti jednotného digitálneho trhu. S tým, aby sme posi... bude spočúvať e, v operačnej koordinácii e, má pri podpore e, budovania kapacít v členských štátoch. Samozrejme, sa mi prečítať všetko. Je to pomerne rozsiahlý prejav. Ďakujem veľmi pekne kolega Kolen Bačev v mene SAD. Takže e, vítam pani komisárku e, za Bulharsko. Chcel by som spomenúť úlohu agentúry ENISA. Krajiny ako Izrael a Singapur sú malými štátmi, avšak e, veľmi pokročili v tejto oblasti. Vo všetkých 28 členských štátoch je možné, aby e, komisia koordinovala takýto certifikát, prípadne aby e, to robila toho európskeho trhu. Bolo by však veľmi užitočné, keby sa uznával celosvetovo, pretože to by posilnilo našu globálnu konkurencieschopnosť. Pekne za slovo. A ja by som chcel e, veľmi oceniť prístup pani komisárky, ako osobne tlačí tento problém dopredu a postupne sa stáva mimoriadne významný, pretože IT sa stáva súčasťou nášho života na rozdiel od obdobia pred 20 rokmi, keď nebolo nutné e, chrániť klasický telefón s e, e, vytačacím diskom, keď to nebolo až tak životne dôležité. V súčasnosti informačné technológie mal by som aj určitú obavu, aby sme nevytvorili veľkého bieleho slona, ktorý svojim dovoleným e, vysokopostaveným strediskom, ktorý bude spolupracovať e, s ďalšími štruktúrami ako BEREK. Treba hľadať e, styčné, podstatne silnejšie obranný systém a európsky kybernetický bezpečný systém musí byť živý, dynamický, jasne povedať, že je to životne dôležitá infraštruktúra, e, musí byť chránená a certifikovaná. Na strane druhej nesmieme pripustiť, aby zo certifikácie sa stane obchodný artikel a bude využívaný v bežnom živote, ak to chce e, medzi členskými štátmi. Ešte raz by som chcel oceniť váš prístup. Veľmi sa mi pozdáva, že je dynamický, že upozorňuje na to, že je potrebné e, e, zabezpečiť, aby e, certifikácia bola významná. My jediný pravoverný, potom by to znižila hodnotu úroveň týchto certifikátov. Ďakujem pekne, pani komisárka, a teším sa, že sa nám podarí v tomto zložiť. pekne. Ďakujem pánu za vypoviť. Następný mu... Ďakujeme. Ďalší rečník, pán Rajmon za zelený, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem pekne za túto možnosť. Ehm, myslím si, že technický vývoj ehm, napreduje podstatne rýchlejšie ako politický. Nisi ehm, sme diskutovali ešte asi, keď neexistoval Facebook. Je dobré, že teraz hovoríme o certifikácii Európskej únii, že treba, aby boli uznavateľné aby to zabezpečilo poslačenie e, tlačidla, keď sa to opúšťa Európsku úniu. E, pred desiatimi e, dňami sme dúfali, že Spojené štáty podpíšu alebo nepodpíšu. Napokon v piatok Trump e, podpísal predlženie tejto dohody e, e, o vízach na ďalších 6 rokov. Posledné 3-4 roky nás upozorňujú, že Rusko aktívne prevádza hackingové pokusy s tým, aby vplyvnilo politický vývoj Chcem sa opýtať, aké máte plány a predstavy v tejto oblasti. Chceme, aby sa komisia tým zapodovala. Musíme e, konkrétne sa postaviť voči týmto vnútropolitickým e, výzvam. Ďakujem, pani komisárka, za vaše vystúpenie, za eh, snahu o zabezpečenie balíčka v oblasti kybernetickej bezpečnosti, eh, balíčka komisie. Je to mimoriadne dôležité, aby digitálna únia fungovala a aby sa uplatňovala. Je to veľmi dôležité a kľúčové oblasti rámec, ktoré potrebujeme v právnom štáte. To sú veľmi zložité oblasti sami o sebe a mm, musíme ich riešiť, aby sme boli úspešní. E, konkrétna otázka, pokiaľ ide o konkrétne opatrenia e, v tomto balíčku. Spomenuli ste už otázku certifikácie a e, tento plán je tiež dôležitá téma blueprint, ale pokiaľ ide o sieť kompetenčných stredísk v členských štátoch a e, viac pokročilé, aké máte e, e, E, e, e, skúsenosti vo vzťahu k NISI. Táto agentúra je málo známa a pri tvorbe európskeho orgánu musíme zabezpečiť dôveryhodnosť a preukázať, že Európa je veľmi aktívna v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Uh, Ďakujeme veľmi pekne. Pani Del Castillo, nech v oblasti počítačovej bezpečnosti a sieťovej bezpečnosti je tu o životy, o naše hospodárstvo, o prosperitu, takže naozaj to je kľúčová vec, okolo ktorej sa točí celá digitálna transformácia. V tomto zmysle sa mnohé veci dávajú do procesu implementácie a poprosila by NEC je v rámci počítačovo-sieťovej bezpečnosti kľúčovou vecou. Bez permanentného mandátu a zároveň vykonáva táto agentúra operáciu za operáciou? Podľa rámca Európskej sieťovo-počítačovej bezpečnosti je absolútne nevyhnutné, aby to všetko bolo zabezpečené lepšie, aby to bolo v bezpečí. Výzvou je urobiť to všetko tak a nepodkopať základné princípy transparentnosť a otvorenosť. Počuli sme tu isté názory a návrhom komisie v súčasnosti. By ste nám mohli k tomu povedať niečo viac, ako sa to bude vyvíjať? Ďakujeme. Pán Zorinio, máte slovo. Ďakujem za slovo. Pán predseda, ďakujem. Pani komisárka. E, súčasťou štrukturovaného dialogu sú aj otázky. Chcem sa spýtať na proces uplatňovania v praxi Wi-Fi for Aké komunikačné programy k tomuto máme, aké prepojenia aj v kontexte občianskej spoločnosti. Ide tu o prepojenie s ďalšími sieťami a to by masívne zvýšilo potenciálny impact týchto programov. Hovorili ste nám dnes o niektorých programoch, ale v rámci počítačovo sieťovej bezpečnosti sa nemáme až tak čím chváliť. V Spojených štátoch amerických chceli e, istým spôsobom obmedziť slobodu na internete a použili na to argument bezpečnosti internetu. Ja sa chcem spýtať na globálne aliancie. Potrebujeme ich mať, ak chceme obhájiť našu víziu slobodného internetu. Ďakujem pekne, pán kolega, pán Martel. Ďakujem pekne. Nakoniec to aj súvisí, ale e, v rámci toho predsedníctva aj bulharského opäť sa e, právo na potrat alebo e, in vitro oplodnenie. Väčšinou sú tam také negatívne články, články, ktoré stresujú ženy takým veľmi negatívnym pohľadom na túto tému. Ako by ste s týmto chceli pracovať, ako to napraviť, ako s tým bojovať? Ďakujem. Mrs. Virkunen, next speaker. Takže komisia vo svojom oznámenie tiež zdôrazňovala úlohu zručností. A ja by som rada počula viac o tom, či máte nejaké konkrétne nápady, námety, ako povzbudiť členské štáty EÚ, aby investovali viac do e, digitálnych spôsobilostí občanov. Vieme, že to je, by si boli vedomí rizik. Je niečo, čo by sme mohli urobiť na európskej úrovni, alebo ide tu iba o členské štáty a ich zodpovednosť. A ďalej by som chcela niečo počuť o úlohe malých a stredných podnikov. E, Veľké firmy samozrejme majú zdroje na to, aby sa pripravili, aby dali do bezpečia, vyvíjali svoje aktivity istým smerom. Čo mieni komisia urobiť, aby pomohla malým a stredným podnikom? Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za otázky, vážení kolegovia. E, pri niektorých tých bodoch samozrejme vieme, že nejaké zázračné riešenia neexistujú, ale chceme e, ísť istým smerom. A bude sa tomu venovať e, bod po bode. Poprvé chcela by som sa vrátiť k otázke agentúry ENIS a myslím si, že my e, vysielame jasný signál tým, že posunieme mandát tejto agentúry, že je permanentný teraz. teraz to bola jediná agentúra, ktorá mala dočasný mandát. Ako môžeme presvedčiť našich partnerov, že kyberbezpečnosť je pre nás priorita aj z hľadiska dlhodobého, pokiaľ táto agentúra mala iba dočasný e, mandát. My sme zdvojnásobili rozpočet aj ľudské zdroje a všetky návrhy, ktoré chcú podporiť e, tento mandát, aby, bol sil, aby agentúra bola silnejšia a operatívnejšia, to všetko sa víta. A pokiaľ ide od tých spotrebiteľov, áno, naozaj to presne chceme dosiahnuť, pokiaľ ide o ten systém certifikácií. Chceli by sme dať možnosti spotrebiteľom vedieť, e, aká miera e, bezpečnosti sa týka jednotlivých výrobkov. A chceli by sme takisto dať možnosť aj priemyslu s istým certifikátom, ktorý by bol platný e, na celé územie na celom území EÚ a tie ceny sú rôzne, 150 e, tisíc eur až 400 tisíc, takže sú tam rôzne možnosti. A potom, čo je veľmi dôležité pre e, ľudia, aby vedeli, je, že v našom návrhu zdôrazňujeme spoluprácu nie iba s členskými štátmi, ale aj s priemyslom. A preto, predtým ako si dohodneme schémy e, certifikácie, všetci aktéry sú do toho, a majú byť do toho zaangažovaní. Ja súhlasím Myslím, že netreba, aby to boli iba niektoré členské štáty, ktoré budú mať monopol. Nemali by to byť nakoniec ani niektoré priemysly alebo priemyselné sektory, ktoré takýto e, monopol by mali byť. Takže ten proces má byť verejný, tak aby každá e, strana, ktorá sa to týka, aby sa do toho mohla začleniť aj vrátane e, procesov na komisii. Takže je to proces, ktorý je veľmi flexibilný a chcem zdôrazniť, že je to nástroj, ktorý e, umožní vytvoriť schémy, ktoré sú potrebné Čiže my dáme istú možnosť pre tie veci, ktoré existujú už na národnej úrovni, aby sa to lepšie rozvíjalo a vyvíjalo aj na európskej úrovni. Potom ten cloud, to sa tam tiež môže zahrnúť, ako aj produkty a služby. A čo je veľmi dôležité, je, aby sme pokračovali e, tom, že budeme podporovať Enisu v tom, aby ona podporovala rozvoj na úrovni členských štátov a poprvýkrát ona bude aj schopná toto naozaj robiť, bude mať kapacity na to, aby to mohla robiť a pomáhať tým, e, ktorí sú v tomto menej ďaleko. Pán Korumbašev, k vašej otázke o Enise ako agentúre. Pýtali ste sa ma, čo máme v súčasnosti aké opatrenia, keď bude kybernetický útok, aké oddelenia Európskej komisie, aké útvary e, informujú komisárku o situácii. Ale ENISA tu má inú úlohu, e, i zohráva inú úlohu. E, skončili sme V rámci tohto rozsahu pôsobnosti ENISA by mala mať permanentný mandát a nie fungovať ako sekretariat. Vykonávať operačné funkcie, nemalo by to byť len školiace stredisko, ale mala by byť schopná sa byť akcie schopná a zohrávať väčšiu úlohu napríklad pri certifikácii a pri plánovaní blueprint je mechanizmus, celoeurópsky mechanizmus v prípade veľkoplošného e, kybernetického útoku na počítačové siete. E, bude to raz za dva roky testované. Možno, že by to bolo lepšie každý rok otestovať. ENISA bude mať príležitosť ukázať, či máme kapacitu, či sú tu nejaké chýbajúce prvky, či sú nejaké zraniteľné miesta členských štátov EÚ a pomôže, aby sa s tým e, v rámci celej Európy e, štáty vysporiadali. A ďalej, čo sa týka fungovania NEC, hovoríme cent- o Centre pre reakcii na krízu v EÚ a teraz navrhujeme, aby sme mali aj útvar v rámci NEC, ktorý by bol fyzicky v Bruseli a umožnil by rýchlu spoluprácu a spoločné operácií, ak také budú potrebné. To je aspekt, ktorý umožňuje neponechať všetko v rukách členských štátov iba, alebo v rukách iba ENISY. Pokiaľ je to spoluprácu, ešte sa vrátim k spolupráci na medzinárodnej úrovni. To je dôležitá téma. Preto certifikácii navrhujeme, e, aby sme vychádzali z medzinárodných štandardov a noriem, ale chceli by sme takisto vytvárať viac taký model, aby mohol byť e, platný pre celú úniu. Tým pádom lepšie budeme môcť diskutovať aj s našimi medzinárodnými partnermi. Osobne je to pre mňa téma, ktorú už tak spomínam na medzinárodných fórach, ale predtým, ako budeme môcť e, presvedčiť našich partnerov o tom, že to je veľmi dôležité. Je veľmi dôležité, aby sme si my našu vlastnú domácu prácu alebo domácu úlohu spravili. E, to sa týka tej schémy certifikácie, aby sme mohli vyslať jasný signál, že to je pre nás dlhodobá priorita. A potom tie centra kompetencií. Je veľmi dôležité, aby sme investovali nielen do technológií, ale aj do odbornosti, do expertízy. Experti tí sú tu k dispozícii, ale nepracujú pre Európsku úniu. A my by sme chceli, aby sme e, tým, že sa vytvárajú takéto centra kompetencií v každom členskom e, štáte a potom aj to centrálne v Bruseli, aby sme naozaj mohli e, sa vy, dať sami, sami seba do pozície lídrov v tejto oblasti a budúci týždeň oznámime náš pilotný e, projekt 50 e, miliónov eur, to je program Horizon 2020, na to, aby sme mohli definovať presne fungovanie týchto centier. Ja by som chcela, aby e, sme tam priťahli ľudí, ale nie aby sa stali z nich odborníci na financovanie, na rozpočty, aby to boli naozaj odborníci na svoju tému, aby boli motivovaní, aby sme nereagovali vždy iba po tom, čo sa niečo nám stane v tejto oblasti, ale aby sme dopredu vedeli predvídať tieto veci, aby sme mali schopnosť prevencie, aby sme boli lídry v oblasti kyberbezpečnosti. Čo sa týka práv žien, samozrejme to je tiež téma, ktorá mi je veľmi blízka. Ja som, ešte keď som bola poslankyňou, tak som bojovala za ratifikáciu istambulského dohovoru. Nechcem sa teraz nejako detailne k tomu venovať, ale chcem tri veci od seba oddeliť. Jednak kyberbezpečnosť z hľadiska technického a druhá vec sú fake news a nezákonný obsah. To nie je úplne to isté. To sú tri odlišné veci. Trochu je to prepojené, treba to vnímať prepojeným spôsobom, ale nie je to to isté. A toto chcem e, e jasne povedať. Pracujeme spoločne aj s pani komisárkou Jourovou, aj s pánom komisárom Avramopoulosom aj e, s podpredsedom e, komisie Ačipom na týchto témach. Jasne sme to povedali, pokiaľ ide o nezákonný obsah, e, jazyk, nejaký nenávistný, nenávistný jazyk, teroristické komunikácie a tieto veci, to nemá priestor v našej spoločnosti. Takže preto sme uverejnili aj oznámenie v septembri, kde sme jasne povedali, že chceme rýchlejšie a efektívnejšie zasahovať v pokiaľ ide o takýchto dokumentov. Um, už približne 50 nezákonného obsahu, ktorý sa určí ako taký na eh, online, eh, v online priestoroch, eh, naďalej tam zostáva zavesený aj po 24 hodinách. My sme pri Mm, oznámili tým 30 platformám aj veľkým, aj e, menším, že chceme konkrétne výsledky v tejto oblasti, aby sme do maja 2018 e, dosiahli pokrok a potom pripravíme legislatívny návrh. Pokiaľ ide o fake news, veľmi stručne viete, že to je takisto téma, ktorá mi je blízka. V novembri sme na tom pracovali, som oznámil a potom 13. novembra aj verejnú